Good, good morning, uh, ladies and Dobré ráno, dámy a páni, ctení kolegovia. Začneme teda to dnešné zasadnutie. Sice meškáme o 6 minút, ale chcel by som vás všetkých privítať. Sme v jednej z tých našich väčších sál dnes, ale o 9. pravdepodobne je to ešte stále priskoro, ale tlmočníci tu už sú, teda vítam aj tlmočníkov, ktorí nám už z hora kývajú. A tu hore je ešte miesto, ale tí najdôležitejší kolegovia sú už tu, spoluspravodajcovia, podpredsedkynia je tu takisto a takisto aj niektorí koordinátori. Takže srdečne vás vítam. Teším sa, že už dnes po druhý krát tu máme komisára, ktorý je zodpovedný za dane, pán Pier Moskoviči. Vážený pán komisár, srdečne vitajte posledných dvoch rokoch sme tak na pléne, ako aj vo výbore tax 1 a 2 hovorili o otázke daňovej politiky a vy ste potom 14. marca v jednej diskusii na pléne hovorili o stanovisku, ktoré obhajujete. Teraz už uplynulo ďalších 7 týždňov a medzičasom už sa udiali viaceré zasadnutia k jednotlivým konkrétnym otázkam a my dnes máme na programe tému viacerých bodov. Predovšetkým ide o otázku prístupu k dokumentom. Pokiaľ ide o niektorých z nás, respektíve pre nás všetkých, vlastne tento prístup e, má veľký význam, aby sme si dokázali vytvoriť vlastný obraz pretože tie dokumenty, ktoré nám dáva k dispozícii komisia, ako aj v budúcnosti bude dávať, sa celkovo tá situácia zlepšila, to treba povedať. Tie podklady, ktoré po súhlase rady sú prístupné, tu však tá situácia je horšia. Uvediem príklad. Napríklad informácia z briefingu zo skupiny Group of Conduct z 20. júla roku 2016, to znamená dokument, ktorý bol zverejnený, predložený až po ukončení taxe 1, taxe 2. Má 330 strán, z ktorých, až teda na výnimku prvej strany, kde je program, sú všetky ostatné strany začiernené, pretože pravdepodobne sa povedalo, že to buď parlamentu sa nehodí ako tému, alebo je to interná diskusia, ktorá spadá do patričnej skupiny Group of Conduct, ktorú nechceli zverejniť a ja teda otvorene poviem, ja som si dovolil z jednej takejto čiernej strany, začernenej strany urobiť kópiu, aby som to zdokumentoval. Skutočne celé to je čierne, viac tam nevidíte a to si parlament jednoducho nie z vašej strany, pán komisár, ale zo strany rady, to si necháme páčiť. A Uh, chcel by som povedať, že to nebudeme tolerovať. To nesúvisí s nejakými dobrými dokumentami, ktoré už sme dostali. Je to veľmi uh, komplikovaný proces vôbec tie dokumenty čítať, pretože aj v ďalších dokumentoch sú niektoré strany začernené, ale toto je extrémny prípad. Odhľadnúť od toho by som chcel eh, sa vrátiť k tým otázkam, ktoré sme vám zaslali. Vy ste na ne reagovali prostredníctvom listu a predtým, než urobím ešte ďalšie pripomienky, tak by som vás chcel požiadať, aby ste úvodom sa vyjadrili a potom prejdeme k diskusii. Takže ešte raz srdečne vitajte a nech sa páči, týmto vám dávam slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán Langen, vážení páni poslanci, vážené poslankyne. Ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie, ktoré vždy príjmam s radosťou. E, vždy to príde vhodne, pred, vhod, pretože je to dobrá chvíľa, aby sme sa stretli a zhodnotili ten pokrok, ktorý sme spoločne urobili v rámci nášho spoločného boja proti výbaniu zadaňovej povinnosti po vypočutí v decembri tento boj proti eh, daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Ja som presvedčený, že ide o boj, kde naše inštitúcie, obe inštitúcie sú takými prirodzenými spojencami, prirodzenými spojencami, pokiaľ ide o politickú agendu, ako aj eh, spojencami, pokiaľ ide o celkovú koncepciu boja proti daňovým problémom, a takisto prirodzenými spojencami, pokiaľ ide o to naše spoločné hľadanie transparentnosti. A pokiaľ teda ide o nás, my vždy budeme robiť všetko to, čo máme spraviť na to, aby sme uspokojili tie požiadavky Európskeho parlamentu, ako aj komisie, ktorej, a, a výbor, ktorému vy predsedáte. Je to pre nás absolútna priorita pre komisiu, aby ten boj proti daňovým podvodom aj naďalej pokračoval. Dúfam, že vám že som vám teda predložil už konkrétne výsledky od 2,5 roka, odkedy som v komisii pána Junkera, podkedy to spadá do mojej zodpovednosti. Máme skutočne veľmi ambiciózny program v rámci e, tohto mandátu a takisto tu je aj spolupráca s týmto výborom, spolupráca s výborom, ako aj e, predchádzajúcimi výbormi, výborom TAX, a z mojej strany by som si želal, aby takáto spolupráca exemplárna skutočne pokračovala. Európsky občania, ja som o tom presvedčený ako aj vy, nám dávajú jasný signál. Žiadajú, aby sme boli ambiciózni, pokiaľ ide o boj proti daňovým problémom. Nie preto, že by tá situácia bola taká naliehavá, ktorú napríklad priniesli eh, Panama Papers, nemôžeme, vzhľadať na to, že sa to od nás už časovo vzdialilo, jednoducho prestať byť aktívni. V ďalšom ďalšej polovici mandátu musíme jednoducho aj naďalej pokračovať takto predpojato voči boju e, s daňovými problémami. Toto vlastne očakávame aj pokiaľ ide o podporu zo strany Európskeho parlamentu, ale aj väčšina európskych občanov od nás stále viac žiada, aby sme zvládali tieto výzvy v boji proti daňo- vyhýbaniu sa daňovej povinnosti 74 občanov Európskej únie žiadajú od nás, aby sme riešili práve tieto problémy. Takže ja v rámci týchto úvodných slov, predtým než budem reagovať na vaše otázky, by som chcel zdôrazniť 4 body. Predovšetkým blížime sa k chvíli, kde vlastne budeme spúšťať alebo začať zbierať konkrétne výsledky našich iniciatív. Per definizione vždy tu je určité časové obdobie, ktoré vlastne je medzi spustením iniciatívnej legislatívy, pokým vlastne začne, sa to odhlasuje a potým, pokým sa vlastne spustí takáto iniciatíva. Napríklad rok 2017 bude vlastne ten rok, kde už budeme mať konkrétne výsledky tohto nášho boja proti výbaniu sa daňovej povinnosti. V Európskej únii finančné ustanovizne vlastne už zbierajú konkrétne informácie a od roku 2017 tieto informácie medzi bankami sa budú v štátoch vymieňať. Začínali sa, začínajú sa vymieňať informácie ohľadne účtov na bankách, ohľadne tých firiem, ktoré napríklad e, ukladajú peniaze v zahraničí, títo výjdu na svetlo sveta Niektoré, máme tu konkrétne príklady, kde sa napríklad zrušili bankové tajomstva e, na to, aby sa objasnila situácia bližšie. Ja si myslím, že to je veľmi kôležité kôležité informácie a môžeme byť na to pyšní. Automatická výmena informácie, pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o správy, ktoré podávajú daňové úrady, ktoré si vymieňajú. Nechcem vám zastierať to, že skutočne táto automatická info, výmena informácií, to sú prvé konkrétne výsledky a jednoducho od roku 2017 treba povedať, že to je presne ten rok, kedy sa s týmto začína. Takisto tu máme nové nástroje, umožnia daňovým úradom mať prístup k dôležitým informáciám v rámci boja proti praniu špinavých peňazí budú sa robiť audity, všetko toto sa vlastne pred koncom tohto roka e, zosumarizuje. Takže tieto informácie, ako vidíte, načetli určitú politickú, e, politický kontext, kde sa skutočne to ťažisko, myslím, e, kladie na tú implementáciu, ktorá musí ísť ruka v ruke s tými novými, s tými novými nástrojmi, a spustí sa vlastne ten kalendár, ktorý sme si takýmto spôsobom pripravili. Musíme byť aj naďalej bdelí, musíme jednoducho rozšíriť to zorné pole a komisia aj naďalej má nástroje silné na to, aby sa uistila o tom, že tá smernica sa bude správnym spôsobom implementovať. Ale pokiaľ administratívne praktiky, ktoré budú pokračovať, ak budú nejaké problémy, tak tie sa dajú zistiť iba vtedy, ak tu budú konkrétne sťažnosti. A ja chcem povedať celkom jasne, že komisia ako taká nemá kompetencie robiť sama za seba nejaké audity. A preto je absolútne kľúčové, pokiaľ ide o účinnosť našich spoločných krokov, aby tie etapy transpozície, implementácie boli správnym spôsobom završené a preto je veľmi dôležité, vždy teda ide o úlohu vášho parlamentu a vášho výboru, aby vlastne ten politický nátlak sa skutočne robil, o tom som presvedčený, voči členským štátom. To je kľúčové na to, aby sme mohli v reáli jednoducho zberať tie plody našej práci legislatívnej. Druhý bod, máme tri priority, ktoré sú jasne zadefinované pre tento rok a pokiaľ ide o každú z tých eh, de- eh, definícií, potrebujem podporu Európskeho parlamentu, pretože tá naliehavosť, ktorú sme tu, pokiaľ ide o riešenie tých škandálov, ja si myslím, že eh, tie reflexy niektoré sú, že sa častokrát zatvárajú oči, takže treba sa predovšetkým sústrediť na a, structurant avec une double dimension une dimension marché intérieur. Ide o ten dispozitív, ktorý tu máme. Et une dimension transparence, c'est un projet qui je to nástroj CCTB, ktorý tu máme v boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Ak CCTB e, spojíme s smernicou o boji proti sa daňovej povinnosti. Ja si myslím, že sa nám podarí zabrániť tým podnikom, aby jednoducho prenášali svoje zisky do daňových rajov. Práve z tohto dôvodu potrebujeme takéto riešenie v e, tom, proti, boji proti tomuto fenoménu, ale okrem tých informácií napríklad z minulého týždňa, napriek e, tým rozhovorom, ktoré sme napríklad mali e, aj vo Washingtone na úrovni menového, Svetového menového fondu, e, kde sme sa stretli s pánom Garikonom, ktorý je predsedom týmu pána Trumpa. Chcel by som povedať, že ešte stále sú tu viaceré otázky, pokiaľ ide o celkovú orientáciu, akým spôsobom sa chce uberať nová americká vláda. Európska únia musí byť veľmi proaktívna, musí byť angažovaná v podpore dobrej správy daňových otázok aj z celosvetového hľadiska. Mali sme tu viaceré stretnutia, kde sme hovorili o problematických otázkach. Nechcem povedať, že Európska únia skutočne sa vždy tak angažuje, pokiaľ ide o ten multilateralizmus, ako by sme to očakávali, to nie je tak takisto ani v ostatných otázkach, kde by sme očakávali väčšiu aktivitu z ich strany a takisto aj pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Ale pokiaľ ide o tie celkové témy, ktoré sa citajú nás, pokiaľ ide o daňové problémy, tak treba povedať, že G20 nemá nejaký problém nepodporiť naše problémy, e, nepodporiť naše riešenia, ale ak to hovorím takýmto spôsobom, tak zároveň chcem povedať, že ten entuziasmus alebo tá dynamika nie sú až také veľké. Takže ja očakávam podporu zo strany európskych partnerov, aby ruka v ruke s Európskou komisiou spolupracovali s nami, aby sme dosiahli väčší pokrok, pokiaľ ide o tú tému CCTB. A tá dynamika jednoducho, ktorú tu máme, nemôže zastať. Poviem to celkom otvorene, bez vašej podpory to bude veľmi ťažké, pretože vidím, že sú tu určité výhrady, niektoré samozrejme rozumiem, ale Ostatné si zasa vysvetľujem e, trochu negatívne. Druhá priorita z mojej strany to je európsky zoznam tých daňových rajov. Aj tu sa treba sústrediť, na čo, aby sme boli čo možno najambicioznejší, pokiaľ je plnenie kalendára. Ja viem, že s vašou podporou sa nám to podarí. Chcem, aby sme teda do konca roku 2017 mali zoznam daňových rajov, kde jednoducho nie je nejaká kde nie je, ko, ko, podpo, kde nie je snaha spolupracovať s našimi systémami. A preto by som chcel povedať, že e, treba urobiť konkrétny tlak na členské štáty na to, aby sa táto spolupráca podporila. Nemusím teraz ani hovoriť, že do akej miery tento nástroj je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o naše spoločné záväzky na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o správu daňových otázok. Musíme jednoducho zostať e, na tom smerovaní, ktoré sme si stanovili a keď tu budú nejaké ťažkosti, pokiaľ ide o spoločné postupy, ja si myslím, že to bude celkom jasný signál aj pre jednotlivé členské štáty, že tento e, zoznam musí byť pripravený včasne, musí byť účinný a musia to byť aj reálne sankcie, takže chcel by som povedať, že nemôže tu ísť iba o nejaký jednoduchý dokument, ako to povedal Karl Marx, keď e, tu došlo e, k kritike jeho postupov. E, dúfam, pán predseda, že vy nechcete postupovať takým spôsobom ako Karl Marx, aby vás neoznačili za marxistu. A pokiaľ ide o tieto otázky, ktoré som tu spomenul, pokiaľ ide o banky, ktoré predávajú napríklad mechanizmy daňovej optimalizácie, ak tieto mechanizmy budú plniť určité kritéria, tak musia byť objasnené zo strany spostredkovateľov, na úradoch daňových, ktoré budú potom postupovať výmenu týchto daňových informácií ďalej. Na to, aby sme postupovali lepšie, pokiaľ ide o e, identifikáciu nejakých slabín, ktoré sa opakujú, e, tieto návrhy, ktoré sme urobili v tomto ohľade, budú mať samozrejme taký e, efekt, aby od, odvrátili všetkých tých, ktorí chcú postupovať nekalým spôsobom od svojich zámerov. Ja viem, že je tu veľké očakávanie zo strany Európskeho parlamentu, aby sme v tejto oblasti splnili svoje ciele a dúfam, že neskôr, keď bude ten text už pripravený, budete ho môcť posúdiť, ale to odhodlanie zo strany komisie tu je. A pokiaľ ide o tretiu oblasť, keby som chcel upriamiť vašu pozornosť, nie je to takisto veľmi dôležité, pokiaľ ide o podvody na úrovni DPH odhalujeme kriminálne siete. A to je ďalej oblasť, ktorá napríklad súvisí priamo s terorizmom. Viete, že rozpočty európskych štátov môžu byť predmetom takých kolotočových podvodov, ktoré častokrát e, sú podporované zo strany kriminálnych organizácií. Napríklad pokiaľ ide o kvóty s uhlíkom. Tam sme prišli od 7 až 10 miliárd eur, pretože tu došlo k podvodom, kde peniaze išli za hranice Európskej únie. A to, čo nazývame napríklad e, VAT gap, to znamená tie zisky z DPH, ktoré nie sú vyzbierané, tak to je zhruba na úrovni 160 miliard eur ročne, z čoho 60, 40 až 60 miliard jednoducho by bolo výsledkom práve pokiaľ ide o cezhraničné podvody nedostatočné fungovanie súčasných systémov DPH takýmto spôsobom vedú k tomu, že tie peniaze z účtov bank v Európe idú smerom za hranice Európskej únie a je to skutočne veľmi, celý tento proces je veľmi zraniteľný, pokiaľ ide o možné podvody a treba jednoducho nájsť, kam tieto peniaze idú a kto to podporuje. Toto všetko musí byť predmetom nášho riešenia, ak chceme skutočne vytvoriť spravodlivejší systém daňový. Nemôžeme akceptovať podvody cez hraničné DPH ako niečo, čo, sa, čo jednoducho treba akceptovať. Pokiaľ ide o určitý prechodný režim, režim, ktorý tu máme už od roku 2013, to je prechodný režim, ktorý má byť 20, tu na 20 rokov, nemôže byť niečím, čo tu bude navždy takýmto spôsobom sa vytvorilo 28 rôznych systémov a toto vlastne umožňuje aj tie kolotočové podvody. Treba to ukončiť a ja očakávam aj podporu vášho parlamentu, pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré na jeseň predložím na to, aby sme zreformovali systém DPH. Tentokrát už by to malo byť definitívne a chceme posilniť boj proti veľkým podvodom voči DPH a to takisto má byť nástroj, ktorý má byť Eh, silný v rámci boja proti organizovanej kriminalite a proti terorizmu. Niektoré dokumenty, dokumenty v televízii na to poukázali, myslím, že to bol holandský dokument. Videl som to, eh, že do akej miery tento fetomén jednoducho vzbudzuje pozornosť verejnej mienky. A tým už sa dostávam ku koncu. A chcel by som vám pripomenúť, že sú tu naše veľké ambície, pokiaľ ide o spoluprácu s týmto výborom, pokiaľ ide o tieto témy. Myslím si, že sme na tej istej lodi na to, aby sme dosiahli spoločne e, transparentnosť. Očakávame teda od vás veľkú podporu. Chcel by som povedať, že my sme venovali skutočne veľké interné zdroje na komisii, aby sme reagovali na vaše otázky. Napríklad doposiaľ sa nám podarilo dosiahnuť viac než 600 dokumentov in camera, viac než 800 dokumentov, ktoré, boli, ktoré máme v oblasti IT a v budúcnosti chceme spolupracovať ešte lepšie. Väčšina týchto dokumentov, pokiaľ ide o kódex e, správania sa, bolo nám povedané, že k niektorým tým dokumentom sa nedá dostať, ale tie výsledky, ktoré ste nám tu prezentovali, tu začernenú stranu, možno vás to sklamalo, takže vidím, že výbor ešte nie je celkom spokojný. Ale chcel by som povedať, že našim cieľom skutočne je, aby sme dodali tomuto výboru dokumenty, ktoré sú dôležité na to, aby ste mohli pracovať vo vzťahu k vašemu vlastnému mandátu. My to všetko berieme veľmi vážne. Ak by e, tá skupina, e, ktorá sa venuje týmto postupom, e, bude reagovať a riešiť tieto otázky, tak ako ste to žiadali, nie všetky otázky sa dajú zodpovedať danom, danej lehote, ktoré si sú stanovili, ale chcel by som povedať, ja som takisto v mene komisie zaslal notu na radu, aby všetky inštitúcie, to znamená aj rada, skutočne zabezpečili prístup k vlastným dokumentom. Ale ako vidíme, sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o naše právomoci voci, voci, voči rade. Ale myslím si, že spolupráca medzi našimi inštitúciami je dôležitá a napríklad pani Ensler, ktorá je rejiteľka generálne rejiteľstva, pokiaľ ide daňové otázky, sa stretne s koordinátormi vášho výboru ešte dnes do poludia na to, aby prezentovala to, čo bolo dosiahnuté posiaľ, na to, aby vám zabezpečila prístup k maximu tých dokumentov a reagovala na otázky. Takže to je z mojej strany všetko. Prepačte, som hovoril tak dlho, ja som vám chcel povedať v úvodných slovách tieto informácie a Viete, že ten program je skutočne veľmi objemný, takže tá prezentácia nemôže byť taká krátka, ako by ste boli očakali. Takže ďakujem za vašu pozornosť a budem reagovať na vaše otázky. Ďakujem. Eh, vielen Dank. Eh, ďakujem. und sind ein... Ďakujem pekne, pán komisár. Eh, dúfam a sme presvedčení o tom, že spoločne parlament a vy budeme pracovať na týchto komplikovaných eh, daňových otázkach. Naším hlavným problémom nie je komisia a ochota spolupracovať medzi komisiou a parlamentom, ale v prvom eh, rade zdržanlivý, respektíve dokonca blokujúci postoj jednotlivých členských štátov. E, to sa e, vzťahuje na dokument, na iný dokument, ktorý e, sa zaoberá daňovými výrokmi a, a 11 eh, je všetky, eh, všetkých 10, teda Luxemburg nevyčiernil ten dokument, ale všetkých 10 ostatných dokument vyčiernili dokonca eh, aj za jednotlivé regióny. Čiže vôľa byť transparentný a vyvíjať tlak verejný na reformy sú slabé to e, nie je e, zanevažujúce voči parlamentu ako priamo volenému orgánu. Je to v našej e, kompetencii a takéto chovanie nemôžeme ospravedlniť. Nezávisle od toho podporujeme iniciatívu v troch oblastiach. Spoločný daňový základ pre dane z príjmu právnických osôb, daňové raje. A poprosím, aby sme začali e, s oboma spravodajcami a ich otázkami, pán Kofort a Ječek. Ďakujem, pán predseda. Je mi potešením že ste tu. V, e, čo sa týka boja za transparentnosť, tento výbor e, sa e, zasadzuje za e, transparentnosť, či už v rámci CTP alebo registre majiteľov. Všetko toto je v záujme transparentnosti. Moja otázka sa týka otázky podávania správ. Výbor pana nedávno bol v USA a tam sme konštatovali, že USA neplánuje eh, povinnú výmenu informácií, pokiaľ ide o spoločné eh, štandardy a normy. Majú eh, tzv. ferka, ale nechcú túto výmenu informácií pokiaľ ide o tie čierne e, zoznamy mm, daňových e, rajov, tam je potrebné implementovať e, tie normy na podávanie správ. Je dobré vedieť, keby nám teda komisia povedala, a v čom je ten problém, prečo USA tieto správy nechce poskytovať. Pokiaľ ide o ten čierny zoznam, ten proces je ukončený, je nám to ľúto. A e, je nám ľúto, e, že e, nulová daňová sadzba nie je kritériom pre uvedenie na zoznam na tú čiernu listinu. Spomínali ste aj skupinu Code of Conduct pre zdaňovanie právnických osôb komisia sa nesnaží nejakým spôsobom posúdiť eh, prácu tejto skupiny, respektíve mandát tejto eh, skupiny eh, v rámci posudzovania cezhraničných daňových režimov. Spomínali ste aj CCTB, musíme sa pozrieť ale aj na to, čo robí skupina Code of Conduct. Možno tam prišli s nejakými novými riešeniami, takže myslím si, že komisia by sa mohla aj tejto úlohe viac venovať. Ďakujem pekne. A teraz, pán komisár, poprosím kolegov, aby dodržali ten priestor 5 e, minút. E, ďakujem. Teším sa e, z toho pokroku, ktorý sme dosiahli na tom zozname EU. Tie práce sú v plnom súlade s tým, čo sme si e, povedali e, v rámci screeningu e, v januári. Tento screening teraz začal zo strany odborníkov. V marci bola vytvorená tá pracovná skupina a teraz robíme výber na základe dohodnutých kritérií. Ako druhý krok tieto panely odborníkov sa budú zaoberať jurisdikciou a a tie technické práce do septembra, ktoré sú potrebné a potom budú nasledovať jednoducho eh, jednotlivé procedurálne kroky v rade a koncom decembra výsledky budú prijaté na rade ECOFIN. A potom sa príjmú prípadné protiopatrenia, eh, aby sa to riešilo. Takže eh, som dosť optimistický a som príjemne pre z toho, ako sa členské štáty angažujú v tomto projekte. Je dôležité, aby sme pokračovali v tomto duchu. Pokiaľ ide o administratívu USA, nie je žiadnym tajomstvom, že EU chce reciprocitu o výmene informácií o finančných účtoch v súlade s novými normami e, Mm, pre mm, globálne e, štandardy, globálne normy. E, my e, to chceme. USA chce zohrávať ústrednú úlohu v boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, rovnako ako EU chce. Mm, je tam naozaj veľký priestor eh, pre nás spoločne eh, sa eh, na to pozrieť a diskutovať o základných otázkach zdaňovania. Najprv sa ale musíme pozrieť na to, ako sa tá nová americká administratíva a touto záležitosťou vôbec bude zaoberať. Pokiaľ ide o reformu skupiny Code of Conduct o zdaňovaní právnických osôb, je potrebné postarať sa o férové zdaňovanie právnických osôb v EÚ, pretože sme zaznamenali veľa zlých praktík a je e, potrebné zreformovať túto skupinu code of e, conduct. E, musí byť viditeľnejšia ako tento výbor, aj parlament, aj komisia opakovane konštatovala, že sme za zmysluplné zreformovanie tohto kódexu. Chceme, aby to fungovalo efektívnejšie, aby boli zabezpečené, aby bolo zabezpečené férovejšie zdaňovanie v EÚ, takže je e, potrebné zreformovať, zlepšiť e, tento kódex a my e, s potešením budeme pritom nápomocní. Ďakujem pekne, pán komisár. Peter je reček. Ďakujem pán predseda. Zaujímalo by ma, pán komisár, ako posudzujete implementáciu európskeho práva členskými štátmi v tých oblastiach, o ktorých hovoríme a či ste podnikli konkrétne kroky, odkedy ste nastúpili do funkcie, aby ste e, zvýšili, zlepšili kontrolu nad implementáciou zo strany členských štátov. A tiež sa pýtam, či komisia má dostatok zdrojov, aby zabezpečila, že legislatíva bude riadne implementovaná a transponovaná, presadená v členských štátoch štátov. To by bola moja prvá sada otázok a potom by som rád chcel sa opýtať, či by ste mohli e, nám e, povedať niečo o nadchádzajúcich iniciatívach, o e, regulovaní daňových poradcov a čo je v tomto smere pripravené do blízkej budúcnosti, možno aj trošku vzdialenejšej budúcnosti. E, v 2013 ste napísali e, list e, s ministrami financií členských štátov, keď sa hovorilo o presadení EU fatky. Tam sa, či e, zvažujete tú smernicu o administratívnej spolupráci v oblasti e, zdaňovania za e, niečo podobné ako orgán FATKA, alebo či tam vidíte nejaké podobnosti, pretože FATKA sa považuje za veľmi mm, účinný a dôležitý nástroj. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Naše oddelenie som e, inštruoval, aby sa pozreli na implementáciu e, týchto, tejto smernice e, proti e, vyhýbaniu sa daňovi, obchádzaniu e, dania, ako ste spomenuli. Komisia s prvým krokom prišla síce prvé procesy pre e, porušenie. E, boli tie e, listy s formálnou notifikáciou zaslané v 39 prípadoch. Nebudem všetky spomínať, vy tie informácie máte. A v rámci odpovede na naše varovania väčšina členských štátov doplnila to, čo bolo treba doplniť. Pokiaľ ide o 12 členských štátov, tam ešte tieto musia nejaké kroky, úkony vykonať vykonať. A po kompletnej kontrole naše služby posúdia, či smernica bola správne implementovaná do národného práva. A komisia v šiestich členských štátoch našla porušenia, teda nedošlo ku kompletnému, kompletnej implementácii. Detaily máte k dispozícii. Pre EDAC 2 e, e, sa posúdenie konformity aktivity ešte robí a tam je len niekoľko ďalších porušení zaznamenaných. Takže ako vidíte, robíme svoju due diligence. Mm, Členské štáty majú tendenciu rýchlo prispôsobiť svoju legislatívu e, našim požiadavkám. Takže e, tie práce prebiehajú, všetko je pod kontrolou, informácie sú k dispozícii, sme vyberali, vybrali sme sa tým správnym e, smerom cieľom. V ostatných dvoch jokoch, rokoch sme e, veľmi veľa urobili v rámci efektívneho boja proti e, obchádzaniu daní, vymáhaniu sa daňovej povinnosti. A e, teraz chceme zasiahnuť aj proti tým, ktorí takéto niečo presadzujú, napríklad sprostredkovateľia, ich úloha, Mnohí totiž eh, takýchto eh, sprostredkovateľov eh, používajú na predchádzanie plnenia si daňovej povinnosti. A tieto praktiky chceme zamedziť. Tri členské štáty už zaviedli povinnosť pre týchto sprostredkovateľov, aby tieto daňové schémy zverejnili ešte pred ich implementáciou. A teraz sa aj komisia toto zaoberá touto problematikou a chce zlepšiť pravidla na zvýšenie transparentnosti ešte do leta. A chceme zabezpečiť, aby tieto aktivity aktivity boli čo možno najskôr implementované. Čo sa týka FATKY, globálne štandardy sú už teraz implementované na medzinárodnej úrovni. Komisia je pripravená na e, dialog o vzájomných e, záväzkoch a o ich e, plnení a skompletizovať dialog aj s jurisdikciami, ktoré sa na týchto aktivitách priamo nezúčastňujú. Ďakujem pekne. Aj my máme záujem vypočuť si, ktoré krajiny e, tie návrhy na reguláciu sprostredkovateľov už e, implementovali. A teraz hovorcovia za jednotlivé e, politické skupiny. Pán Darius Rosati za EPP ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, že ste tu s nami a ďakujem aj za informácie, ktoré ste nám poskytli. Mám dve otázky. Prvá sa týka tzv. závislých teritórií členských štátov EÚ. Mali sme sme k e, tejto problematike vypočutie začiatkom týždňa. Zdá sa, že celý rad členských štátov e, tvrdí, že vlastne nemajú plnú kontrolu nad daňovými režimami e, závislých ich teritorií, tak v rámci Európy, ako aj mimo Európy. To sa týka normandských ostrovov, Karibs alpských oblastí pod kontrolou Holandska, Spojeného kráľovstva, Francúzska a tak ďalej. Moja otázka znie, do akej miery eh, si je komisia vedomá skutočnosti, že eh, tu eh, je proces presúvania ziskov do týchto oblastí eh, z daňových dôvodov a to v obrovskom eh, rozsahu eh, sa to teda už dlhú dobu deje v Európe. A čo môžeme urobiť na to, aby členské štáty, ktorých sa to týka, sme primeli k tomu, aby sa zamysleli nad tým, ako urobiť primerané právne zmeny, aby sme sa vyhli tomuto nesúladu v režimoch zdaňovania vzdelávania medzi tými teritóriami, ktoré e, kedysi boli súčasťou ich štátov, teritóriami, ktoré sú teraz súčasťou Európskej únie. Ja by som rád k tomu si vypočul váš názor. Čiže inými slovami povedané, môžeme v tomto smere niečo urobiť a chceme e, tolerovať ešte dlho takýto stav, takúto situáciu. A moja posledná otázka, pokiaľ ide o poslednú legislatívnu iniciatívu e, teraz v parlamente, týka sa verej verejných CBCR. Vypočuli sme si reakciu niektorých partnerov z mimo Európskej únie, ktorí vyjadrili svoje obavy, že táto iniciatíva by eh, mohla viesť k zverejňovaniu eh, komerčne senzitívnych údajov a eh, mohli by tam byť dva efekty, pokiaľ ide o investície z týchto krajín. Ten prvý efekt, že cerské spoločnosti, spoločnosti z mimo EU by boli presunuté inam delokalizované z EÚ do iných krajín a v budúcnosti by e, e, investície z týchto krajín ako Kanada, USA, Japonsko boli nižšia. Druhý dopad je, že to by mohlo podminovať normy OECD. E, čo tým myslím? Tie PEPS akcie 13 to boli naozaj veľmi komplikované negociácie a a bude to mať praktické dopady na jednotlivé členské štáty a jednoducho by mohlo dojsť aj k vypovedaniu tejto dohody. Takže e, tieto obavy boli e, určite e, pertraktované aj počas vašeho ostatného stretnutia s kolegami z USA. Ďakujem pekne, pán kolega Rosaty. Ten posledný bod sa nachádza v procese legislatívneho konania. Už sme k tomu mali vypočutie. A teraz diskusia. Nech sa páči, pán komisár. Viaceré otázky a málo času. E, budem sa snažiť telegraficky na ne reagovať. Najprv tá prvá otázka. My si uvedomujeme, že tieto problémy tu sú. Je to súčasťou z jednej strany teda problému procesu s listingom a potom pokiaľ ide o ten kódex správania sa. A takisto treba preskúmať konkrétnejšie niektoré jurisdikcie, napríklad e, Isle of Man a ostatné, Jersey, kde jednoducho tie daňové otázky sa musia preskúmať, pokiaľ ide o ich postupy, kde takisto treba dosiahnuť to, aby sa držali tých princípov transparentnosti, ale samozrejme bude to predmetom našho sledovania. A pokiaľ ide o e, CBC, CBCR, sú tu dve otázky. Komisia navrhla podporovať transparentnosť robili sme aj, robili sme aj dopadovú štúdiu, sústredíme sa predovšetkým na možné rozpory, ktoré by tu mohli byť medzi investíciou a reciprocitou, ktorú som takisto naznačil v Spojených štátoch amerických, kde som hovoril s pánom Angelom, Angelom Burial. A my zastávame ten názor, že členské štáty musia jednoducho e, urobiť v tejto veci viac ja som presvedčený, že v rámci určitého kontextu máme to vlastne aj v našom návrhu obsiahnuté, tento rozpor neexistuje a máme spoločný záujem, pokiaľ ide o transparentnosť, ktorý chceme presadiť, ale členské štáty sa k tomu musia vyjadriť, Európsky parlament zasa bude musieť si takisto urobiť svoje úlohy. Ja a, a, vnímam tú celkovú podporu, pokiaľ ide o transparentnosť. Uvidíme, ako to dopadne na rade, tam to nie je až také jednoduché, aj tam potrebujeme vaše snahy, či už negatívne alebo pozitívne. Váš výbor musí podporiť aj našu komisiu, musíte urobiť jednoducho väčšiu reklamu pre naše snahy. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Včera sme si preskúmali pozmeňovacie návrhy a konštatovali, že aj v parlamente bude najspo- ťažké nájsť spoločnú líniu k tomuto bodu. Orientovanie sa podľa predpisov BEPS určite bude veľmi dôležité. Pokiaľ ide o e, e suverené oblasti, ide tu celkovo 33 z nich. E, E, ktoré sú e, podozrievané z toho, že sú daňovými rajmi. To je dôležitý bod, e, ktorému by ste mali venovať vašu silnú pozornosť. Teraz má slovo kolega Tank za sociálnych demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem komisár Moskovici za to, že ste medzi nami. Včera bol prvý hearing na tému CCTB tu v parlamente a v diskusii zaznelo, a myslím, že tam e, zaznela silná podpora voči tomuto návrhu zo strany Európskeho parlamentu, ale v diskusii zaznelo, že toto by mohla byť európska odpoveď, ktorá by mohla zabrániť tej špirale nadol, ktorá sa čoraz e, viac zväčšuje. Uh, e, keď sa pozrieme napríklad na návrhy e, Trumpovej administratívy, vychádzalo by sa viac z e, teritoriálneho e, systému. Ako to vy vidíte? Naozaj máte tiež pocit, že je tu táto špirála smerom nadol? Ako vidíte návrhy Trumpovej administratívy a ako vidíte Ehm, pozíciu tohto návrhu CCTB e, v tejto súvislosti. A teraz e, k týmto daňovým otázkam. Viem, že tu prebiehajú konzultácie, neviem, e, kedy sa uzavrú, ale ako vnímate dianie v členských štátoch? Bod 12, myslím, hovorí o tom, že členské štáty sa môžu zaoberať otázkou povinného zverejňovania Ehm, môže sa zobrať otázkou daňových eh, poradcov. Ako vidíte teda eh, situáciu na strane členských štátov? Myslím, že to je veľmi dôležité, lebo to môže indikovať eh, lebo to súvisí s tým známym pravidlom, že dodávky regulujú dopyt. zo 43 prípadov eh, eh, Panama Papers v Luxemburgu bol malý počet z nich voči bankám, iba jeden jediný eh, sa týkal daňových poradcov. Iba jeden jediný to treba mať na pamäti. Nech sa páči, pán komisár. First, um, uh, I, I would like to... Najprv by som chcel na tomto poli zdôrazniť, že USA patria k jedným z našich najsilnejších e, partnerov a spojencov. Nemôžeme na to zabúdať, aj e, keď e, tu treba urobiť určité prispôsobenia. Pred dvoma týždňami som mal príležitosť hovoriť s viacerými lídrami ako Christine Lagarde, aj pán Kohn a Steve Lučin. Komisia bude mať vždy na pamäti eh, spoločný záujem Európskej únie. Eh, budeme sa zaoberať eh, samozrejme aj dlhodobou politikou EÚ. Je tam samozrejme návrh na zníženie, zníženie daňovej záťaže pre podniky Ehm, ja samozrejme pracujem naďalej so všetkými našimi medzinárodnými partnermi vrátane USA na e, tému daňovým podvodom, daňovým únikom. E, samozrejme, zobrali sme na vedomie e, návrh USA pre v oblasti, ktorého súčasťou sú aj tieto plány, ale budú nás zaujímať samozrejme konkrétnejšie návrhy, ktoré privnastú neskôr s najhorším scenárom by bola práve táto, e, táto daň na e, hraniciach, ktorá e, by vlastne mohla zvádzať k chuti opätovať takéto opatrenia. Samozrejme, budeme to sledovať nachádzame sa v prostredí, ktoré sa veľmi eh, pohybuje, mení, pokiaľ ide o eh, podnikovú daň. Najlepšie bude BEPS eh, držať v rámci G20, nadnášať túto tému medzi partnermi OECD a tlačiť na zrealizovanie CCCTB. To je, myslím, naozaj našou najlepšou odpoveďou na túto potrebu stabilizovať e, daňový základ. Ako som povedal, e, chceme urobiť návrh e, v júni na tému poradcov a mm, sprostredkovateľov a budeme sa zaoberať aj otázkou, či sú potrebné sankcie pre tých, ktorí nebudú poslúchať nové pravidlá. Samozrejme, ja som za to. Ďakujem pekne, pán komisár. Následuje e, za EKR profesor Bernd Luke. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, e, že ste prišli dnes. Dôležitý prvok v prezentácii komisie aj e, teda na tomto výbore, pokiaľ ide o boj proti praniu špinových peňazí a kriminálnymi činnosťami s tým spojenými, je zlepšenie informácií ktoré má k dispozícii eh, verejná správa pomocou registrov, transparentných informácií a podobne. Dôležité je ale, aby bolo možné spracovávať tieto informácie, že to budú potrebné zdroje na to. Vďaka práci tohto výboru, ja osobne aj vďaka jednotlivým rozhovorom, ktoré som viedol, eh, eh, mám dojem, že tu práve tieto zdroje chýbajú z viacerých členských štátov. Napríklad viem, že v prípade e, podozrivých e, prípadov, ktoré e, sa nahlasujú z povinností, ktorá tu už dnes je, iba malý, e, malá e, časť sa naozaj spracováva. E, takže už podľa aktuálnych pravidiel, keď tu máme nejaké podozrivé prípady, tak vlastne 99% šanca tu je, že sa jednoducho to vôbec nebude vyšetrovať, pretože tu chýbajú kapacity. A tam je celkom zjavný rozpor na jednej strane medzi tým, z čoho vychádzame že e, vďaka takejto činnosti členské štáty prichádzajú obrovské zdroje a na druhej strane nie sú členské štáty ochotné dať dostatok e, zdrojov k dispozícii, aby takéto prípady sledovali. Práve naopak by to bolo logickejšie, keby e, sa nasadilo viac personálu, to by sa samofinancovalo, bolo by to viac než samofinancovanie. Tiež tu vidíte v tomto rozpor a ako ho môžete vysvetliť. A po tretie, čo by mohla urobiť komisia alebo parlament na to, aby tento uh, celkom zjavne uh, uh, eklatantnej nečinnosti sa riešil. Ďakujem pekne, pán Luke, pán komisár. Je suis heureux de constater, c'est pas toujours le cas, que nous avons euh, des points d'accord. Teším sa vašej otázky a viacerým bodom, s viacerými bodmi súhlasím, vážený pán Luke, pokiaľ ide o boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti tento, toto vyjadrenie vlastne podporia všetky politické skupiny, takže vlastne aj to, že sme tu teraz a riešime túto otázku a riešime to na úrovni európskej, je to veľmi potrebné. Ja si myslím, že treba to pretaviť do skutočne konkrétnych krokov, Myslím si, že ste e, nastvorili skutočne dôležitý problém, na ktorý treba skutočnú reakciu, ale myslím, že netreba to zasa preháňať. V predchádzajúcom stanovisku ešte ako európsky komisár som svojho času som bol ministrom financií vo Francúzsku ako minister financií e, sme takisto mali viacero dôvodov, pokiaľ ide o spúšťanie ambicióznych programov boja proti tomuto fenoménu tu morálne, politické a finančné dôvody na to, pretože sú to vlastne príjmy, ktoré prichádzajú na to, aby pomáhali riešiť ten deficit a to je absolútna potreba. A pokiaľ ide o Francúzsko, tak už momentálne nie som teda v tej svojej pozícii, ale ešte stále som francúzom, sú tu programy, ktoré pomáhajú vyzbierať zhruba 2 miliardy e, daní, pokiaľ ide o riešenie týchto problémov, takže o 2 miliardy viac. Myslím si, že treba pracovať v tejto oblasti, musíme spolupracovať s členskými štátmi, pokiaľ ide o vytvorenie v tých prípadoch, kde to je potrebné, alebo zlepšenie administratívnych kapacít na to, aby sme postupovali tak, aby tieto podvody a ten boj bol ešte účinnejší. A máme tu všelijaké pracovné dielne, workshopy, ktoré financujú viaceré programy, ktoré v tejto oblasti máme, v oblasti daňovej, Spúšťame napríklad nástroje na úrovni IT, takisto máme, preskúmávame nové technológie, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby sme riešili napríklad prípady, o, ktoré, o ktorých dobre vieme. Samozrejme podporujem vás v tom ohľade, že e, to nie je až tak, že sprostredkujeme ten signál členským štátom veľmi jasne, že to je v ich záujme, je to aj ich úloha, aby tieto kapacity administratívne využili a posienili na to, aby ešte lepšie zbierali dane, na to, aby lepšie podporovali boj proti daňovej, daňovým podvodom. To je signál, ktorý ja podporím. Ďakujem. Vychádzam teraz z toho, že komisia má k dispozícii informácie o orgánoch členských štátoch. Možno by ste nám ich mohli postúpiť, pán komisár. Za uh, skupinu ALDE, uh, eh, ALDE Ruiz. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Eh, pán komisár, som veľmi rada, že nám hovoríte, že ten odhad 160 miliard eur, ktoré e, stratíme, nemôžeme brať ako niečo fatálne. To by bola vlastne komplicita z našej strany. A E, bolo by to spojené s politickou zodpovednosťou. Je zaujímavé, že o tom hovoríte. A k tým nezávislým územiam. V Panama Papers sa ukázalo, že polovica podnikov, ktoré tam boli zapojené, pochádzalo z nezávislých britských ostrovov. Chcem sa spýtať, Nemôžeme uplatňovať komunitárne aky priamo aj na tieto územia? Aké kompetencie e, máte e, v skutočnosti? Okrem toho, že sa na to pozriete, to, že sa na to pozriete, k ničomu nepovedie, to nezvýši našu efektivitu. E, vyžadovalo by si to zmenu zmluv. Tiež ste povedali, že je tu odpor proti CCCTB. Hovoríte, že niektoré výhrady sú pochopiteľné, iné nie. Môžete tomu povedať viac, prosím? Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Tentokrát máte trošku viac času. Mám teda viac času, ale odpoveď je veľmi jednoduchá. Máme tu situáciu, ktorá sa tak rozdvojuje. Buď teda budeme hovoriť o územiach, ktoré sú za hranicami Európskej únie. Tam sa uplatní proces toho listingu, zoznamu, ktorý práve spúšťame. A chcem povedať celkom jasne, že je našim prianím, aby ten kalendár sa dodržal, aby tie ambície skutočne sa nepolavili. Takže chcem využiť túto otázku na to, aby som zopakoval, že som skutočne relatívne spokojný s tým, akým spôsobom tento proces postupuje a takisto optimista, že by sme mohli mať ten prvý zoznam nad paneurópsky ohľadne daňových rajov, kde budú s tým spojené určité sankcie do konca tohto roku. A pokiaľ ide o druhé prípady, či teda ide už o krajiny, ktoré sú v rámci hranic Európskej únie, ktoré môžu viaceré tie špecifické, napríklad tie ostrovy, ktoré sú spojené s niektorými krajinami, tak to je vlastne aký komunotér spoločné zákony, ktoré tu musia byť v platnosti a musia sa dodržiavať a tá situácia sa možno skomplikuje vtedy, keď napríklad jedna veľká krajina už teda opustí Európsku úniu a to samozrejme budú konkrétne otázky, ktoré budeme musieť riešiť spoločne. Môžem k tomu dodať iba toľko, že tí intermediátori, ktorí fungujú na týchto územiach, sú pokrytí tým našim nasledujúcim návrhom kde riešime tieto dôležité otázky, pretože nemôžeme vytvárať nejaké diery, ktoré by umožnili využívanie jurisdikcie, jurisdikcie a predpisov tretich krajín. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom za GUE, pán Grespo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, eh, pán komisár. Včera v Španielsku bolo zadržaných sedem riaditeľov e, banky Santander a traja z Paribasu za to, že pomáhali politikom a podnikateľom a športovcom e, pri praní e, ich peňazí. To je ďalší dôkaz, ako napríklad daňoví poradcovia či banky sú základným pilierom pre defiskalizáciu ziskov. A to je cesta, ktorá teda umožňuje praniu špinavých e, peňazí a iné e, podobné finančné praktiky. Je tam jasná komplicita s sprostredkovateľov. Vy ste hovorili o tom, že príjmete v tomto zmysle opatrenia. Ja by som vám chcel povedať, tie opatrenia budú len kozmetické alebo naozaj e, budú riešiť jadro problému. vy ste totiž spomínali občanov. Občania málo veria v komisiu, ktorá eh, eh, rieši také veci ako LuxLeaks, eh, Juncker a podobne alebo situácia mm, Ariasa Kanieteho či Baroza a jeho škandálov. Takže akú váhu by sme mali dávať sprostredkovateľom v legislatíve a aké sankcie chcete zaviesť proti ním. Napríklad odobranie ich e, e, li, profesionálnej licencie, to by mohlo byť jedno z riešení. A cezhraničný charakter ich pôsobenia, na to by mali dohliadať európske inštitúcie či členské štáty, podľa vás. A na záver, e, správa o podozrivých aktivitách vám bude stačiť, alebo tu bude požiadavok registra informácií, kde sa bude kvalifikovať a kvantifikovať profil týchto operácií. Ďakujem. Nech sa páči. Povedali ste, že to predložíte a teraz už od vás žiadajú konkrétne výpovede. Nech sa páči. Uh, Takže pokým smernica ešte nie je navrhnutá na kolegiu, nemôžem anticipovať uh, tú situáciu, ako to bude vyzerať, keď ju budeme mať prijatú. Ale chcel by som povedať, že keď budeme hovoriť o tých intermediátoroch daňových, tak váš parlament pokázal na to viackrát, celkom konkrétne, že skutočne ide o veľkú výzvu a treba, aby sme boli schopní riešiť situácie tých, ktorí viacerými spôsobmi vlastne podporujú takúto, takúto, takéto daňové úniky a treba vybudovať skutočný systém, pokiaľ ide o transparentnosť. Ja si myslím, že budem musieť do tohoto výboru prísť ešte viackrát. Nedal som vám všetky informácie, samozrejme dám vám ich detálne, všetky tie veci, ktoré ste chceli, pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré ste spomínali predtým, ale uvediem tri princípy, na základe ktorých my pracujeme s generálnym rediteľstvom Taxud na to, aby sme pripravili tento návrh. Prv, tento návrh poprvé sa bude sústrediť na všetkých sprostredkovateľov, intermediátorov a nebude to obmedzené iba na niektoré profesie, bude sa to týkať všetkých profesí. A po druhé, náš návrh sa bude sústrediť na všetky schémy optimalizácie fiškálnej, teda daňovej. Nebude to nejaký kompletný zoznam, ale sú tu konkrétne kritéria. Myslím, že to je lepšie, pretože to umožní adaptovať sa e, v oblasti právnické alebo technické, pretože my nevieme, aké sú tu limity. To znamená, ten prístup prostredníctvom kritérií sa nám zdá byť lepší. A po tretie, to smerovanie našej práce, naše návrhy sa budú sústrediť, ako som to už bol povedal, na všetky jurisdikcie. Ak títo sprostredkovateľia napríklad sú v tretej krajine a nebudú plniť pr- nebudú plniť pravidlá, tak poplatníci budú musieť to urobiť. To znamená, budeme sa musieť držať tej osy, na ktorej sa momentálne nachádzame a to súvisí samozrejme aj s otázkou sankcií. Ďakujem. Ďakujem za objasnenie, to je veľmi obsiahly návrh, e, ak to môžem takto už teraz hodnotiť, e, nasleduje e, Eva Žolí za zelených. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás. Skutočne veľmi očakávam návrh komisie, pokiaľ ide o intermediátorov. My vieme, akú úlohu robia. Výbor Panama urobil štúdiu, ktorá bola tejto téme publikovaná minulý týždeň, pred pár dňami a ja by som teda chcela vedieť, či v tom vašom návrhu možno počítate aj s tým, že by e, títo intermediátori skutočne e, znášali aj e, znášali tie sankcie, pretože ja si myslím, že tie nástroje trestných zákonov sú v niektorých krajinách dostatočná, ale nie vo všetkých, takže myslím, že by bolo dobre, aby sa to takýmto spôsobom napravilo. A druhá otázka. Skutočne som rada, že som sa dozvedela, že vaša komisia zabránila, e, aby jedna miliarda išla do daňových rajov. Možno by ste nám mohli k tomu povedať trochu viac, že aké inštitúcie, akých sa to týkalo inštitúcií, ktoré mali Eh, jednoducho, ktoré plánovali tieto finančné prostriedky poslať do daňových rajov, aké projekty máte alebo uplatnili ste na to, aby sa táto transakcia nerealizovala. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani podpredsednička, pán komisár, máte slovo. Dve doplňujúce otázky. Takže pokiaľ ide o tých sprostredkovateľov, je veľmi dôležité, aby tá definícia sprostredkovateľov aby to pokrylo všetkých tých, ktorí jednoducho využívajú služby niektorých profesí, pretože ak nie, tak by sme vytvorili nejaké diery v legislatíve a možné slabé miesta, ktoré by umožnili uh, nekalé postupy. A v súlade s tými iniciatívami, ktoré vlastne boli prijaté relatívne nedávno, pokiaľ ide o opatrenia, pokiaľ ide boj proti daňovým problémom. My preferujeme skôr hard law, to znamená prísne predpisy a nie tie soft law, jemné predpisy, ako na Takže my sme v tejto oblasti postupovali týmto smerom. A pokiaľ ide o sprostredkovateľov, tak je tu záväzok transparentnosti a myslím si, že sú to daňové úrady, ktoré budú musieť z toho vyvodiť závery Takže v tejto fáze my nepočítame s tým, že by tu bol nástroj e, v rámci trestného práva. A pokiaľ ide o tie informácie ohľadne toho, čo ste naznačili, e, ja tie informácie sprostredkujem, až keď ich dostanem. Ja som Neviem, že o čo konkrétne ide. Ja by som iba povedal, že treba lepšie sa pozrieť na využívanie spoločných financií, komunitárnych financií, keď už sme teda v európskych inštitúciách a hovoril som s viacerými predstaviteľmi patričných inštitúcií, s pánom Ojerom a vo Washingtone takisto s mojim partnerom, Musíme byť obozretní, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov spoločných, pretože my sme úniou, ktorá sa zasadzuje o boj proti výbene za povinnosti. To je jeden z našich štandardov a mojou ambíciou ako komisárom je, aby sme boli vodcami v tejto oblasti a pani Žoli, robíme, čo sa dá. Nie vždy vás uspokojíme, ale snažíme sa robiť viac než ostatní. A som presvedčený, že keď niekto chce byť takým vodcom, tak musíme byť príkladom. A komisia, ktorá je vlastne zaangažovaná aj do e, správy Investičnej banky Európskej, tak vždy sme hovorili, že sú tu teritória, regióny, ktoré dostávajú európske peniaze, ale tieto takisto musia dodržiavať tie predpisy, pokiaľ ide o dane, ako u nás. A v tomto ohľade potrebujeme aj vašu pomoc na to, aby sa zlepšili predpisy a zákony, napríklad pokiaľ ide o finančné úpravy FC a potom neskôr ešte ďalšie formy legislatívy, ktoré sa týkajú externých vzťahov. Som rád, že ste spomenuli túto otázku, pretože takýmto spôsobom som mohol výrazniť úlohu Európskej únie, ktorá si dala za ambíciu byť príkladom z morálneho hľadiska a politického hľadiska v boji proti daňovým podvodom. Ďakujem pekne, máme tu aj predstaviteľa FDD, ktorý tu teda nie je. A ďalším rečníkom je pani Barbara Kapl za ENF, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár Moskovici. Mám tu dve oblasti Dve oblasti, e, na ktoré by som sa chcela e, opýtať. Daňové e, oázia, čierna listina a druhá oblasť je daňová spravodlivosť. Dnes ste povedali, že čierna listina, ktorá má byť do konca roka zostavená jednou z priorít komisie a že ste presvedčení o tom, že ECOFIN schváli do konca roka takýto zoznam. To si želáme všetci. Mám taký dojem, že sú tu ešte určité nezrovnalosti, pokiaľ ide o definíciu kritérií, na základe ktorých sa tento zoznam má zostavovať. Máme kritéria OECD a kritéria komisie výška daňovej sadzby, transparentnosť, medzinárodná výmena, spolupráca s spoločenstvom štátov. A potom je tu zoznam FETF, 25-bodový katalóg, podľa ktorého sa postupuje. Mne e, počas diskusie o smernici proti e, boju proti praniu špinavých peňazí e, napadlo, prečo tam Panama nie je zakomponovaná. Takže moja konkrétna otázka na vás. Máme konkrétne kritéria, na základe ktorých e, tie potenciálne krajiny, ktoré sa majú dostať na čierny zoznam, budú posudzované a po B CPRC e, e, a CBCR. Môžete sa teda pripojiť k názoru týchto spravodajcov. Ehm, môže eh, existovať aj obratenie dôkaznej eh, povinnosti, že Panama napríklad musí dokázať, prečo nie je daňovou oázou a potom ešte na tému daňovej spravodlivosti. Eh, ECOFIN 7. 8. apríla sa spomínalo na ECOFINe, že je potrebná rovnováha medzi tými mnohými zmenami v oblasti zdaňovania, ktoré boli prijaté a ktoré sa aplikujú na základe boja proti obchádzanie daňovej povinnosti a tiež pokiaľ ide o istotu daňovú. Tá otázka je oprávnená. Matské predsedníctvo v budúcnosti možno chce e, počet týchto otázok znížiť, aby sa s tým dalo lepšie pracovať. Takže moja otázka je, ako posudzujete tento dokument malského predsedníctva? Nemôže to byť e, napríklad aj kontraproduktívne v niektorých bodoch, napríklad v oblasti CCTB. Ako má vyzerať, ako to má byť e, správne vyrovnané. Ďakujem pekne, ten dokument ešte nemáme. E, keď ho obdržíme, vyjadríme sa. Nech sa páči, pán komisár. Pokiaľ ide o tie zoznamy, momentálne sa tomu venuje 5 e, expertných skupín, zhruba 30 osôb, ktoré preskúmávajú 12 systémov daňových a E, treba byť obozretný, aj pokiaľ ide o ten optimizmus voči zostávaniu tohto zoznamu, aby sme postupovali korektne a tie kritériá sú úplne jasné. Tie kritériá sú trojaké povahy. Sú to kritériá, ktoré sa týkajú transparentnosti, daňových e, postupov a BEPS. A takže, ako viete, takýmto spôsobom sa trochu sprísnia tie kritéria ešte neskôr a pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, pani Jourová, myslím, že je lepšie, viac kompetentná na to, aby hovorila o konkrétnych detailoch tejto smernice, ktorá vzýšla z jej služieb. A ja by som chcel povedať v mene komisie, že komisia ako taká vie, o obavách alebo otázkach zo strany parlamentu, ktorý sa znepokojuje, že jednoducho nebudú pokryté iba tie iné krajiny ako tie dobré krajiny. Takže budem sa snažiť nájsť e, taký spôsob, aby tento táto nevyváženosť už viac neexistovala. A tretia otázka, ktorá tu bola naznačená, pokiaľ ide o neformálny ECOFIN na Malte, ja som už uh, mal možnosť vo Washingtone sa s Angelom William zhovárať a vlastne daňová e, spravodlivosť môže fungovať iba vtedy, ak bude taký rámec, ktorý zabezpečí stabilitu, a ja si myslím, že pokiaľ ide daňové otázky, právna stabilita je jedným zo základných prav, pravidiel. Daňová stabilita je veľmi dôležitá, o tom som presvedčený, ale nie sú tu rozpory, pokiaľ ide o právnu stabilitu a boj proti transparentnosti, to chcem zdôrazniť, povedal som to aj voči predsedníctvu, už som to povedal viackrát aj malskému predsedníctvu, my jednoducho musíme robiť všetko preto, aby sme zabezpečili stabilitu v tejto oblasti. A keď sa pozrieme napríklad na ten uh, projekt uh, e, CCCTB, myslím, že to je projekt, ktorý je štruktúrálny, ktorý zabezpečuje z dlhodobého hľadiska na, dlho, no, na dlhú dobu stabilitu a ktorý nám umožní jednoducho boj proti daňovým podvodom. Takže Stabilita nemôže byť závdavkom, e, pokiaľ ide o boj proti daňovým podvodom. Nehovorím, že to ste povedali, ale takto reagujem voči našim malckým priateľom. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz zostane slovo pán Ludek Niedermayer za EPP. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste tu. Teraz z časových dôvodov sa obmedzím iba na jednu otázku, ale predtým ešte by som chcel zdôrazniť, Môžeme skutočne byť pyšní na ten pokrok, ktorý sme dosiahli v oblasti daňových otázok. Predovšetkým, keď sme tu mali ten návštev, tú návštevu v Spojených štátoch amerických a teraz porovnávame ten pokrok tu a v Spojených štátoch amerických. A pokiaľ ide o tie predchádzajúce dva, dve otázky, ja viem, že právna situácia je skutočne komplikovaná, pretože FATKA sa rokovala na úrovni členských štátov, ale chcel by som vás požiadať, aby ste získali mandát z členských štátov a skutočne začali rokovať o reciprocite, ktorú sa snažíme dosiahnuť. Takže tá otázka je úplne jednoduchá. To je nahranie medzi vašou agendou a agendou pani Jourovej. Týka sa to vlastníctva príjmateľov, Myslím, že aj v tejto oblasti postupujeme, ale v rámci tých diskusí v parlamente sme napríklad hovorili o hraničných hodnotách, pokiaľ ide o vlastníctvo, i, e, účasť e, e, podielov. Myslím, že by bolo lepšie, ak by sme tú hranicu posunuli smerom nadol. Takže čo si o tom myslíte? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vašu otázku. Je to kľúčová otázka. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pán Niedermayer, za e, vaše ocenenie práce, ktorá už bola vykonaná. E, domnievam sa, že e, je to aj vzhľadom na našu dobrú spoluprácu. Pokiaľ ide o FATKu, smernica DACT tu implementuje koniec bankového tajomstva. To je ten najsilnejší nástroj, ktorý máme, aby sme zabezpečili vyššiu mieru transparentnosti finančných informácií, ako som práve vysvetlil, táto legislatíva už v Únii existuje, ale tiež globálne. Komisia vypracuje správu eh, od tohto obdobia do 2019 o fungovaní tohto systému. v tomto kontexte e, budeme vedieť posúdiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad presadzovanie e, pokút pri nedodržiavaní e, povinnosti zo strany dotknutých aktérov. Myslím si, že nie je reálne teraz už hovoriť o mandáte, pokiaľ ide o, o USA. E, je to upravené v rámci existujúcich dohôd s členskými štátmi. Tento problém bude tiež vyriešený, ale ide tu o e, samozrejme reciprocitu. Pokiaľ ide o, o konečného príjemcu, tie informácie sú nevyhnutné, aby sme efektívne efektívne bojovali proti obchádzaniu daňovej povinnosti. Komisia navrhuje pozmeniť smernicu e, o boji proti praniu e, špinavých e, peňazí. Požaduje prístup do centrálnych registrov týchto konečných majiteľov, aby to bolo k dispozícii na úrovni EÚ. Z ostatných diskusí sa zdá, že e, e, ten prístup nie je tam upravený e, tak, že by sa mal umožniť aj nad rámec trestného konania. A takto si to teda niektoré členské štáty a orgány vysvetľujú. Takže takýto, takéto úzke vysvetlenie nie je na mieste. Bolo by možné eh, špecifikovať eh, základné prvky potrebné na identifikáciu eh, národnej osoby v rámci Mm, tohto e, systému a aj daňové identifikačné číslo by bolo e, zachované v tomto e, registri. A to je teda nad rámec terajšieho rámca. Počkáme na ukončenie rokovaní medzi parlamentom a komisiou a radou, skôr než prídeme s novými prípadnými návrhmi. Ďakujeme pekne, pán komisár. Dohodli sme sa, že skončíme do 10.30. Ak máte ešte niekoľko minutiek, navyše následne máme stretnutie s koordinátormi, takže by sme mohli ešte niekoľko otázok si e, prebrať. Emanuel Morel, ďakujem pán komisár za to, že ste medzi nás prišli aj za vaše aktivity v záujme daňovej spravodlivosti. Vrátim sa k otázkam, ktoré tu už zazneli, ale chcem to upresniť. Pokiaľ ide o podávanie správ za jednotlivé krajiny, tam sa veci určitým spôsobom zmenili. Spomíname si na návrh komisie, ktorý konštatoval, že máme e, tie finančné základy len pre európske krajiny krajiny a pre daňové raje, ktoré sú na zozname uvedené. My sme skôr e, bojovali za e, podávanie správ za všetky jurisdikcie, pretože sa nám zadalo, že inak by to bolo príliš nejasné. Takže tu bol tento kompromisný návrh. E, pokiaľ ide o tú čiernu listinu, čierny zoznam. Ste boli e, optimistickí, ja som trochu menej optimistický. Rada sa snaží a my o tom vieme e, ten, ten zoznam e, zmenšiť, rozdrobiť. Nulová sadzba dane už nie je považovaná za dostatočné kritérium na zaradenie na, túto, na tento zoznam. Možno nemáte taký pocit, ale ja som ho mal, že komisia bola veľmi ambiciozná a rada to teraz trošku znižuje tieto ambície. Čo by ste urobili, aby sme sa vrátili k tomu, aby sme to mali pre všetky daňové základy a nie len e, tak, ako to tu bolo spomínané. Veľa sa tu hovorilo tiež o daňovej justícii, o daňovej spravodlivosti. Problémom je, že dane, ktoré platia právnické osoby, respektíve ktoré by mali, ktorú by mali e, zaplatiť e, právnické osoby, sú namile vzdialené od skutočne platí nezaplatených daní. Ja sa vrátim k nášmu návrhu, ktorý máme na srdci ako sociálni demokrati. Komisia navrhla doložky switch over v smernici Udrážalo to strach z minimálneho zdaňovania. Nemohli by sme sa e, v rámci tejto rozprávy vrátiť aspoň k tej perspektíve minimálnej dane právnických osôb, pretože nemôžeme akceptovať myšlienku, na základe ktorej nadnárodné spoločnosti v Európe budú platiť daň vo výške 1%, možno aj menej, pretože to sa týka všetkých. Ďakujem pekne. Čo sa týka prvej otázky, bol som práve informovaný, že Spojené kráľovstvo sa neustále zasadzuje za výnimky e, v e, oblasti teritórií pod ich e, správou aj pred Brexitom, aj po Brexite, takže to budú komplikované rokovania. Nech sa páči, pán komisár aj naďalej. Tu je pozitívna, proaktívna úloha v boji proti daňovým únikom a daňovým podvodom Ehm, Spojené kráľovstvo. Teda mm, potvrdil som si to eh, aj v rokovaniach s ministrom financí, čo je to daňový raj, ehm, krajina, kde sa nedodržiavajú všetky pravidla v tejto eh, súvislosti. Ehm, ja sa budem zasadzovať o to, aby sa dodržiavali všetky pravidla. Budem veľmi eh, opatrný. Ehm, boli tu viaceré otázky. Tá prvá, keď hovorím, že som opatrne optimistický, ehm, stojím si za tým. Chcem vyjasniť situáciu. E, tá nulová sadzba určite nie je postačujúci dôvod na zaradenie na zoznam no, ale ak tie jurisdikcie praktizujú škodlivý offshoring a, a potom teda musia e, počítať s tým, že budú e, v procese screeningu. Budeme to časom e, zohľadňovať, pozrieme sa na pokrok, ktorý bol dosiahnutý v boji proti daňovým únikom a podvodom. Áno, každý kompromis má svoje limity. My sme tento kompromis akceptovali, pretože to bude, myslím, zoznam, ktorý bude dôveryhodný. Pokiaľ ide o verejné CBCR, od začiatku začiatku zastávam názor, ktorý som prezentovala aj pani Žoli už viackrát. Od prvého dňa v svojej funkcii som bol za transparentnosť v tejto oblasti a v komisii som za to bojoval. Kompromis, ktorý niektorí kritizovali v Európskom parlamente, ale iní ho e, považujú za príliš veľký. Ja si myslím, že je to veľký kompromis, kompromis a je dôležité, aby sme sa uberali týmto smerom, aby sme e, e, urobili pokrok v tejto veci a potrebujeme aj tlak Európskeho parlamentu v tejto veci. Je to boj, v ktorom musíme pokračovať. Neskrývam pred vami, sú tu obrovské výhrady k tejto téme. Pokiaľ ide o efektívne zdaňovanie, keď hovoríme o CCCTB, E, tu nie je nejaká politická vôľa zaviesť minimálnu úroveň zdaňovania e, cez Európsku smernicu. Práve naopak jednoznačný odpor e, mnohých členských štátov, ktoré sú rozhodne proti ak by sme sa chceli uberať touto cestou minimálnej sadzby, mm, no už myslím si, že to by bolo kontraproduktívne a mohlo by to ohroziť aj tie návrhy, ktoré sú už predložené. Ja som skôr za efektívnu úroveň zdaňovania, to znamená, nemôžeme e, mať tu nedostatočné či nulové zdaňovanie. A na druhej strane komisia tu má ešte prácu aj v súvislosti s tzv. štátnymi e, podporami, keď ide o smiešné e, sadzby. Nemôžeme mať za to, že ide o štátnu podporu. E, Koga Melo za EPP, potom Raymond Finch a potom ešte dvaja kolegovia v rámci Catch TI a tým ukončíme zoznam, ak teda súhlasíte, pán komisár. Ja tu mám len dvo. Chcel som už e, zoznam e, e, zavrieť. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. Chcel by som si vypočuť váš názor o dôležitosti eh, legálnosti a transparentnosti eh, rôznych eh, business centier v Európe, Búr, Luxembursko, rôzne ostrovné oblasti pod jurisdikciou Francúzska a tak ďalej, Portugalska. Pokiaľ ide o Portugalsko, e, máme takéto e, medzinárodné obchodné centrum v Madeire, ktoré je veľmi dôležité. Veľké dlhy e, máme 122% HDP. A Teraz e, pojenci z e, krajnej e, ľavice predložili návrh, ako riešiť portugalský štátny dlh a znamenalo by to, že by veľké percento bolo platené z vreciek európskych daňových poplatníkov a to 50 až 60 rokov. To je veľmi dôležitá vec pre moju krajinu a rád by som si vypočul názor pána komisára. Ďakujem za túto krátku otázku. Nech sa páči, pán komisár portugalské e, vysosné oblasti. Pokiaľ ide o transparentnosť, myslím si, že to je veľmi zásadná e, vec, v ktorej sme dosiahli veľký pokrok a chceme, aby táto transparentnosť bola všade, tak pri finančných údajoch, daňových rozhodnutiach, pri CBCR, povinnosť poskytovať informácie o všetkých relevantných otázkach, e, spomínaný e, register. Je dôležité, aby bol plynulejší prístup k dokladom a dokumentom všetkým, všetkých e, partnerov Um, ktorí sú v tomto uh, daňovom podvode. Uh, a hovorím od začiatku svoje funkcie o akési revolúcii v tejto oblasti a táto revolúcia potrvá. Ak uh, chcú členské štáty transparentnosť, ak budú konať úprimne, potom to bude veľký a trvalý boj. Žijeme v časoch nových technológií, transparentnosť ex ante nie je vidieť. E, a keď máme transparentnosť ex post, to hovoria tomu škandál. Potrebujeme v každom prípade podporu vášho výboru, aby sme na tejto veci pracovali spoločne. Pokiaľ ide o Portugalsko, nebudem sa do toho miešať, lebo sa to trošku odlišuje od otázky finančnej transparentnosti a daňovej transparentnosti. A už vôbec sa nechcem e, miešať do portugalskej politiky, ktorú natoľko dobre neznám. Ale e, mne e, môžem povedať, že spolupracujeme s portugalskou eh, vládou, parlamentom. Treba si dať pozor, aby pokračovalo sa tam v znižovaní deficitu a dúfam, že táto krajina veľmi eh, rýchlo vystúpi vystúpi z tejto procedúry nadmerného deficitu a že to bude začiatok novej etapy jej európskej angažovanosti. Pokiaľ ide o tú pomoc, to je oveľa chulostivejšia otázka. V iných krajinách vidíme, že diskusia na túto tému nie je úplne jednoduchá. Áno, takúto diskusiu musíme viesť e, inokedy a inde. Teraz e, Raymond Finch ako posledný v tom riadnom zozname a potom traja v e, procedúre catch a ja potom to ukončíme. Pán komisár, ďakujem, že ste k dispozícii ešte dlhšie. Pán Finč, ďakujem, pán predseda. A pán e, komisár, ste si e, vedomi, že sa parlament zasadzuje za túto problematiku Eh, pokiaľ eh, teda mm, ide o aktiváciu eh, FATKY, mm, chce komisia implementovať takúto legislatívu alebo budeme mať dočinenia s ďalšími americkými inštitúciami, ktoré nebudú chcieť s nami spolupracovať kvôli FATKE. Ja, vielen Dank. Das ist eine schwierige Frage. Bitte schön. Ďakujem, to je komplikovaná otázka. Neviem, v, akom z, v akej súvislosti to hovoríte, ale nemám pocit, že by komisia alebo parlament boli proti. Toto slovo sa môže preložiť aj dvoma spôsobmi. Ak ide o to, aby sme všetkým pripomenuli, že musíme byť dobrými a čestnými daňovými poplatníkmi, tak to rozhodne neznamená, že niektorí budú platiť, iní eh, platiť nebudú, pretože majú odlišných poradcov, ktorí dokážu využiť eh, rôzne veľmi výhodné mechanizmy. Je teda treba definovať isté pravidlá. Nemyslím si však, že by sme proti sebe mali stavať ekonomickú účinnosť a transparentnosť, investície a transparentnosť. Potrebujeme podniky, ktoré v EÚ fungujú, potrebujeme konkurencieschopné a silné ekonomiky a práve preto mechanizmus, ktorý e, zavádzame, sú tiež v prospech podnikov. Najlepším príkladom je CCCTB, pretože je to e, mechanizmus, ktorý e, prispieva k znižovaniu záťaže pre podniky, zjednodušuje im život a zároveň e, zjednodušuje boj proti daňovým únikom a podvodom a preto vás vyzývam, a to je politická správa z mojej strany, aby ste podporili úsilie komisie pri presvedčovaní členských štátov, že je potrebné ísť cestou e, spoločného konsolidovaného daňového základu. A ja trvám na tých troch C, nie dvoch C v angličtine, aj keď teda budeme postupovať v dvoch fázach. Myslím, že ten projekt e, musí byť napokon úplný. A pokiaľ ide o FATKA, ako som e, povedal, myslím, že smernica DAC 2, ktorá končí bankovým tajomstvom, je skvelým krokom, ako zabezpečiť finančnú transparentnosť. Americký e, zákon má extrateritoriálny aspekt. Naše členské štáty súhlasili s tým, že budú dodržiavať bilaterálnu dohodu a ja myslím, že toto je tá cesta, ktorou by sme mali ísť. Ďakujem, pán komisár. A teraz e, trikrát po minúte budú mať slovo rečníci a potom uzavrieme e, zasadnutie po vašom vyjadrení. Anna Gomeš. Ďakujem. Trojka, ktorou, e, ktorej súčasťou je Európska komisia, je znepokojená tým, že sme sa medzi časom dozvedeli, že približne 22 miliard eur, čiže jedna štvrtina peňazí, ktoré boli e, zapožičané sa e, presunuli e, do daňových rajov bez akejkoľvek daňovej kontroly. Parlament je znepokojený, ale znepokojuje sa aj komisia, žiada o informácie. A tiež ďakujem za informáciu o probléme týkajúcom sa DPH. Potrebujeme týchto informácií ešte viac. a, a tie freeports, ktoré sú v Ženeve, v Singapure, v Luxemburgu, či tie vás tiež znepokojujú. Sú to centra prania špinavých e, peňazí a vyhybaniu sa e, daniam. Ďakujem, Bernd Luke. Ďakujem pekne, pán komisár, e, za to, že ste priateľsky e, povedali, že v Ehm, som tu vlastne nebol dostatočne konkrétny, dúfam, že aj pri ostatných témach e, tomu bude. Nezodpovedali ste na moju otázku, prečo členské štáty dávajú k dispozícii toľko málo zdrojov, aby podozrivé prípady naozaj e, vyšetrovali. Vo Francúzsku je to 1% prípadov, ktoré sa e, sledujú 400 z 40 tisíc. Vy ste boli sám vo vláde. E, niektoré členské štáty hovoria, že sa e, to neoplatí, že prínos e, z vyšetrovania takýchto prípadov podozrenia nedostatočne vysoký. Ja sa pýtam, mohla by komisia pre nás, pre náš výbor na túto tému konzultovať členské štáty? Musí, musia predsa existovať štúdie, koľko daňových prostriedkov sa získa ak e, sa budú orgány členských štátov zaoberať daňovou kriminalitou. E, bolo by dobre, keby sme to zistili vo všetkých členských e, štátoch, aby sme zistili obe strany, o aké prostriedky členské štáty prichádzajú a koľko by získali, keby vyšetrovali. Ďakujem. A teraz Louis Michel tiež na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán komisár. que c'est la première fois que l'on sent ja som bol členom prichádzajúceho, e, e, e, prichádzajúcej komisie a musím povedať, že to je poprvýkrát, čo tu vnímam takú silnú vôľu a zaangažovanosť v tej téme, takže blahoželám. Dve otázky. Poprvé, máte odhad, koľko nelegálnych schém optimalizácie tu je? a aký je tu podiel legálnej zákonnej optimalizácie pretože niektoré sú morálne, niektoré nie. A tiež máte možnosť vydať spoločnú definíciu daňových e, podvodov, daňovej optimalizácie, mechanizmu daňového e, plánovania agresívneho typu. To sú teda informácie, ktoré často sú základom instrumentalizácie niektorých čuliteľov. Ďakujem, pán komisár. A teraz e, posledné kolo odpovedí. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Najprv chcem e, odpovedať na otázku pani e, Gomeš. Tá otázka nebola čisto portugalská, vôbec nie, aj keď pani Gomeš z Portugalska pochádza, ja, ja viem. Plne súhlasíme s vašim znepokojením E, tieto otázky sú predmetom zájmu vášho výboru a zaujíma to aj komisiu. Pokiaľ ide o tie freeports, tak e, tam e, môžem povedať, že sa o to naozaj zaujímame. Je to predmetom našej práce. Pokiaľ ide otázku pána Lukeho, ja myslím, že som už na ňu zodpovedala, ale mm, môžem zase ešte ďalej v rámci správy o smernici e, DAC. Určite požiadame o štatistické a kvalitatívne informácie o dopade výmeny informácií všetkých členských štátov. A tieto informácie budú potom e, verejne k dispozícii. Uvádzate tu odhady, hovoríte, že sú pesimistické. Ja si myslím, že je tu určitý optimizmus. Budú tu potrebné ešte ďalšie investície. A pokiaľ ide o otázky Luja Mišela, ďakujem za jeho pozbudivé slova. Zatiaľ nemáme odhady, ktoré by sa týkali zákonných či nezákonných praktík a ich pomerov. Začíname na tom iba pracovať. Budeme mať výsledky, informácie, ktoré si s vami budeme môcť vymieňať, keď budeme predkladať návrh o finančných sprostredkovateľov. Spoločná e, definícia daňových podvodov, daňovej optimalizácie, daňových unikov a tak ďalej Myslím, že tu jasne vidíme, aký je tu rozdiel. Podviesť daňový úrad znamená nesplniť si svoje povinnosti, nedodržať zákon. To znamená jednoducho okradnúť legislatívu. Pokiaľ ide o daňovú optimalizáciu, v niektorých prípadoch sa zdá, že je to e, synonymum, ale ide tu o využitie existujúcich mechanizmov na to, aby podniky, obzvlášť nadnárodné, ale nielen, mohli minimalizovať svoje e, zdanenie, aby zaplatili čo najnižšiu daň. Boj proti daňovým podvodom a únikom, únikom predstavuje znižo, teda znižovanie daňového úniku, presúvanie ziskov, agresívne daňové plánovanie. To všetko je súčasťou jedného celku. Môžeme si ale ešte vymieňať informácie na túto tému. Ja tu nebudem teraz improvizovať odpoveď na takto konkrétnu otázku za jednu minútu. Určite sa nad tým ešte zamyslím a poskytnem vám ďalšie informácie. Ďakujem veľmi pekne v mene nášho e, výboru za to, že ste boli k dispozícii e, o 16 e, minút dlhšie. Máme pocit, že vo vás môžeme vnímať presvedčeného bojovníka proti praniu špinových pnezí daňovým podvodom a unikom. To je veľmi pozitívne a ja sa podpisujem pod slova niektorých kolegov na začiatku ste spomenuli niečo k prístupu k dokumentom. Na našom e, stretnutí koordinátorov o tom budeme diskutovať ďalej a e, povedali ste, že ste pripravení prísť medzi nás opäť, keď, budete, keď odprezentujete svoj návrh o sprostredkovateľoch. Ďakujem veľmi pekne. Želám vám naďalej dobrú e, prácu. Týmto by som uzavrel zasadnutie. Máme 5-minútovú prestávku a potom budeme pokračovať ďalej so zasadnutím koordinátorov za zatvorenými dverami. A teda prosím všetkých, ktorí nie sú opráte, o, o, oprávnení, aby medzi e, časom opustili sálu. Ďakujem pekne.